pán Zistra i pán Gustafsson môžu začať sa zúčastňovať plnoprávne zasadnutí Európskeho parlamentu. Takisto v rámci podpisovania právnych aktov e, riadného právneho rámca. V útorok predložím ja a predseda rady tri právne akty v súlade s článkom 74 rokovacieho poriadku a ich názvy budú e, zverejnené e, v zápisnici k tomuto zasadnutiu.